debatu. Sa veľmi teším, že sú tu dnes medzi nami dvaja veľmi odvážni obhajcovia ľudských práv z Azerbajdžanu. Je to Leila a Arif Yunus, ktorých sprevádza ich hrdinská dcéra, ktorá urobila veľa pre ich oslobodenie z Amsterdamu, ich e, dcera Dinara. E, vítam ich tu medzi nami. Určite si spomínate, že rok 2014 bol ten, kedy Leila Junos bola nominovaná na Zachorovú cenu a mali sme obavy o jej zdravie, keď bola eh, vo vezení a Európsky parlament urobil naozaj mnoho pre jej oslobodenie a našťastie sa nám to podarilo a vidíte, že medzičasom e, sa aj podarilo aj vycestovať. A je to preto veľkým potešením a veľkou cťou, že ju tu môžeme prijať po tejto utrpnej ceste a chceme jej poďakovať a e, vyzdvihnúť jej násadenie za ľudské práva. Milá Leila Junus a Arif Junus, prajeme vám veľa šťastia, zdravia v budúcnosti a môžete si byť istí, že tento parlament vás aj v budúcnosti bude podporovať v vašej práci v prospech ľudských práv. Som rád, že ste tu. So, jetzt. A teraz Federica Mogherini. Ďakujem pekne. Pán predseda, a chcem sa k vám pridať a privítať našich drahých priateľov.